To teda je na sankčnom zozname u OSN pre porušenie ľudských práv v Iráne. Ďakujem, pán komisár Dali. Na záver tu máme 7 návrhov uznesení a týmto správa končí a hneď následne budeme hlasovať. Takže hlasujeme o bezpečnostnej situácii v sahelskom regióne. Je tu 7 návrhov uznesení a jeden spoločný šiestich politických skupín a hlasujeme o tomto, kto súhlasí. Kto je proti? Zdržiava hlasovania. Je to schválené. Ideme ďalej. Hlasujeme o návrhu uznesenia o prípadoch beztrestnosti na Filipínach. Tu máme taktiež návrh uznesenia z pera viacerých e, politických skupín, konkrétne siedmých. Kolega Silvestris žiadal o menovité hlasovanie. Pýtam sa, či niekto namieta proti tomuto návrhu. Ak nie, tak budeme hlasovať menovite. Nemáme žiadne pozmenujúce návrhy a ja nemám hlasovaciu kartu, ale nie. Takže prosím, hlasujte. Vidíte, že e, kolegu vyslovne hlas, e, žiadam o to, aby e, prešiel k inému hlasovaciemu zariadeniu a vybral kartu. Pýtam sa, či už všetci odhlasovali. Áno, už tú kartu skoro mám. Ďakujem pekne. Žiadam kolegov o pochopenie. Žiadne právne predpisy by sme neporušili. Ja sám budem hlasovať. Pýtam sa ešte raz, či všetci už hlasovali. Hlasovanie je ukončené. Jednomyselne je návrh e, schválený, iba traja sa zdržali hlasovania. Teraz ideme k hlasovaniu o situácii etnických menšín v Iráne. Tu máme spoločné uznesenie taktiež pre viacerých e, frakcií. Prvý e, návrh je stiahnutý, ale budeme hlasovať o origináli v bode 7. Pán posel má ústny pozmenujúci návrh. Hovoríme o diskriminácii nešických moslimov a až potom o Bahajcoch. Chceme to rozšíriť a chceme hovoriť aj o e, kresťanoch, a Azerčanov a e, ostatných e, menšinách a preto navrhujeme nasledovné nasledovanie prenasledovanie náboženských menšín, ako napríklad nešických moslimov a zirčov Aziercov a, a ostatných a až potom by prichádzali Bahajci, takže toto je ústny pozmenujúci návrh, aby sme tam výslovne spomenuli tie tri skupiny, ktoré som už uviedol. Ďakujem pekne. Pýtam sa, či niekto namieta proti tomuto návrhu. Zdá sa, že nie, takže budeme hlasovať o takto pozmenenom originálnom, originálnom znení. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania, je to schválené. Teraz ideme ku konečnému hlasovaniu o takto pozmenenom návrhu uznesenia. Prosím, menovite hlasujte. Všetci už hlasovali. Hlasovanie končím. Aj tento návrh je jednomyselne schválený a zdržali sa iba dvaja poslanci alebo poslankyne. Týmto končí hlasovanie. Pani de Kaiser, ja som hlasovala, ale ja som možno príliš e, rýchlo vytiahla svoju kartu, vyplo sa mi hlasovacie zariadenie. Dúfam, že môj e, hlas bol zaznamenaný. Chcela som na to aspoň takto ústne upozorniť. Takže overíme si to hovorí pán predseda. Zo strany EP, EPP a SND mám následujúci návrh vymenovania do parlamentných výborov. Vo výbore Envy kolega Ulmer, vo výbore pre dopravu kolega Kosa a vo výbore pre polnospodárstvo kolega Andrie. Pýtam sa, či sú námetky voči týmto e, návrhom. Zdá sa, že nie, takže e, tieto nominácie sú platné na začiatku budúcej plenárnej schôdze budete mať k dispozícii zápisnice, zápisnicu. Ak nie sú námietky, tak